Teraz eh, ja vám ďakujem, že som mohol viesť toto eh, zasadnutie mojej novej funkcii. Ďakujem vám všetkým za podporu a za hlasu, pánovi komasárovi za prítomnosť. Ďakujem vám za vaše príspevky a vystúpenie, Ďakujem eh, takisto tlmočníkom a želám vám všetkým príjemnú dobrú noc a prerušujem zasadnutie, plánne zasadnutie Európskeho parlamentu. Ďakujem.